Okay. Good afternoon, everybody. Dobrý deň. Very often we are missing time, so we should stop. Často máme meškanie v priebehu schôze, takže mali by sme začať eh, na čas. Change the agenda of our committee meeting. Dnes sme zmenili mierne program. Začneme teda bodom 14 správy o trhu s drogami a o internete. Vypočujeme si prezentáciu riaditeľa EMC e DDA pána Godzdela a tiež zástupcu Europolu pána Vasilia Ukasa. Požiadame tiež komisiu, aby aj ona sa vyjadrila. Možno si spomínate, že 5. apríla Obe tieto organizácie prišli na naše stretnutie, aby nám približili svoje druhé správy o trhu s drogami um, a dnes sa vyjadria k tomu, ako ako um, zakomponovať do um, um úsilia boja proti drogám aj ostatných aktérov českej spoločnosti, celého priemyslu a tiež agentúry EÚ aby sme sa oboznámili s aktuálnym dianím. Dám slovo najskôr riaditeľovi EMCDDA, pánovi Goodsdaleovi. Ďakujem pekne, vážení poslanci výboru LIBE, dámy a páni. Je mi veľkým potešením preložiť vám dnes druhú správu o trhu s drogami, ktorú sme konkrétne spolu s komisárom Avramopoulosom oficiálne predložili a tiež s kolegom Robom Vojvratom, ktorý je riaditeľom Europolu. Táto správa je postavená na e, syntéze operatívnych informácií a tiež e, informácií Europolu spolu s e, výskumnými údajmi, štatistikami, informáciami, ktoré sú dostupné z predbiehajúceho pre monitorovania situácie v oblasti drog, EMCDDA a tiež celej siete s tým súvisiace. Vďaka tomu táto správa je jedinečná, keďže poskytuje strategickú analýzu, ktorá e, je možná iba vďaka integrovaniu údajov e, konkrétnych e, spravodajských informácií, ktoré pochádzajú z dvoch rôznych svetov, ktoré spravidla nespolupracujú príliš úzko, často veľmi nekomunikujú navzájom. Čo sa teda zmenilo od zverejnenia prvej správy o trhu s drogami pred dvoma rokmi, čo je tu nové. Spolupráca s Europolom a našimi partnermi nám umožňuje prezentovať túto dnešnú správu. Poprvýkrát sme dokázali odhadnúť celkový rozsah trhu s nezákonnými drogami. Ten predstavuje zhruba 24 miliárd eur každoročne minimálne a odhaduje sa, že je to niekde medzi 21 a 31 miliardami eur. Čo sa týka metodiky eh, vypočítavania tejto sumy, poprvýkrát vychádzame v tejto sume z odhadov sum na základe existujúcich údajov, ktoré sme zhromaždili v celej Európskej únii. Začali sme údajmi, ktoré máme o ľuďoch, ktorí sa podrobujú liečbe, od e, konzumentov droh a tak ďalej. Pravdepodobne bude potrebné naďalej rozvíjať e, tieto metódy odhadu. Pravdepodobne sumy odhadov sa budú približovať e, čoraz viac realite. Zrejme to bude v tej hornej časti spomenutej škály. V súčasnosti teda odhadujeme celkovú túto sumu na 24 miliard eur. Mm, podiel na trhu pre všetky hlavné drogy, ktoré sa v Európe užívajú, sú nasledovne 38% marihuana, 28% heroín, 24% kokain a potom sa trošku zmení kategória. Pôjde o drogy, ktoré majú nižší podiel na trhu. 8% zhruba amfetamín, a metamfetamína a 3% ecstasy alebo MDMA. Môžete si povedať, dobre, ale čo NBSM, CDDA a Europol nám často uh, hovoria o tom, že sa čoraz využívajú nové psychoaktívne látky, ktoré zahrňujú mnoho rôznych látok, ktoré uh, sa e, používajú ako verejne dostupné a legálne formy náhrady nezákonných drog. Zatiaľ ešte nemáme uh, konkrétne odhady, ale vieme, že počty druh a dostupnosť týchto látok e, sa nejako neznižujú. Minulý rok, pripomínam, sme spolu s Europolom e, e, našli 100 nových látok, o ktorých sme sa dozvedeli poprvýkrát a, a Európsky systém včasného varovania, ktorý koordinuje naša agentúra, monitoruje viac ako 560 takýchto látok, pričom z nich 78 sa už objavilo v posledných 5 rokoch. Aj tu krátka poznámka k tomu, čo presne znamená táto informácia, aký to má dopad, teda aký význam má tento systém včasného vďarovania. Nede tu len o odhalenie nových látok, ale aj o e, pokračujúcu kontrolu toho, či sa objavujú, znovu objavujú, či sa stratia, alebo aký je vývoj s ich dostupnosťou na trhu v EÚ a preto dlhodobo si to vyžaduje obrovské úsilie všetkých agentúr, ktoré sa venujú tejto činnosti. Každá z týchto látok, alebo zo skupiny látok, ktoré som spomenul, je popísaná podrobne v správe, aj situácia s tým súvisiaca a tiež sa v správe navrhujú konkrétne kroky mm, po iniciatíve Europolu a našej agentúry v prvej fáze. Správa tiež popisuje štyri hlavné spôsoby, ako drogy na trhu e, ovplyvňujú spoločnosť. Jednak prepojenie s ostatnými druhmi trestnej činnosti a terorizmu. Ďalej, dopad e, na legálne a podniky a širšiu ekonomiku. Ďalej, po tretie, záťaž, e, korupcia v vládnych inštitúciách a ďalej po štvrté, v neposlednom rade negatívne dopady, ktoré majú na spoločnosť v širšom medradle, napríklad prostredníctvom zločinnosti, ktorá súvisí s konzumáciou drog a násilím a tiež škodami, ktoré spôsobujú priamo užívateľom, rodinám a celým spoločenstvám. Naďalej analizujeme hlavné hnacie sily na trhu a tiež analizujeme, ako tieto fenomény súvisia s globalizáciou a zároveň ako to súvisí s inováciami na trhu s drogami, ako už povedala pani predsednička. Spomenul to aj pán Avramopoulos. Vplyvný dopad internetu na trhu s drogami poskytuje aj možnosti skrátiť dodavateľský reťazec, aj možnosti predaja a tým sa znižuje možnosť e, manevrovania pre zákony pre organičné trestnom konaní. Je to jedna z výziev, ktorým čelíme v tomto smere európsky trh s drogami eh, je založený na dvoch motívoch, eh, a síce zisk a moc. To, že sa snažíme to pochopiť a snažíme sa pochopiť aj dopad drog na spoločnosti, je potrebné, ak chceme znižiť škodlivé účinky drog. Eh, je to dôležité aj vo vývoji nových stratégií, v boji proti zločinom a tiež snahe zachovať zdravie, mieru bezpečnosti a prosperity našich občanov. A tiež je potrebné uznať, že celý koncept trhu s drogami, tak ako sme ho zadefinovali, je zrkadlením toho, ako dopyt a ponuka idú ruka v ruke na to, aby sme riešili negatívne dopady trhu s drogami aj na jednotlivca, aj na celú spoločnosť je potrebná efektívna politika prevencie, liečby, znižovania škodlivosti, taktiež sociálnej rehabilitácie. A to je rovnako dôležité ako snahy znižiť e, ponuku. Odkedy sme zverejnili túto správu pred troma rokmi, naposledy, boli sme svedkami zrýchlenia vývoja tohto trhu s drogami. E, menia sa a formy užívania drog, taktiež dochádza k zmenám v kultúre spoločnosti, rozširuje sa škála trestnej činnosti a tiež sa zvyšuje komplikovanosť a miera interakcie všetkých e, aktérov a organizovaných e, e, zločineckých skupín v tejto oblasti nové stratégie na marketing a tiež využívanie internetu na obsiahnutie nových konzumentov drog zohrávajú tiež veľmi významnú úlohu. Dnes sme vystavení rôznym prioritám. Terorizmus priamo v srdci Európy, členské štáty sú vystavené masovej migrácii, čoraz väčšia nestabilita a konflikty v zónach e, veľmi blízko Európskej únie. Sa pozrieme na to, čo sa stalo v posledných 3-4 rokoch na Ukrajine, v Sýrii, ale tiež nedávno e, v Južnom Kaukaze či v subsahárskej Afrike. Tieto faktory e, dokážu veľmi výrazne ohroziť efektívne e, opatrenia protidrogovej politiky v Európe. Preto táto správa je dôležitou pripomienkou toho, že nedokážeme a nesmieme e, stratiť z dohľadu situáciu v oblasti drog. Chceme poskytovať lepšiu strategickú analýzu a poradenstvo všetkým aktérom. E, môžete si byť istí, že naša agentúra chce úzko spolupracovať s Europolom, s ostatnými agentúrami európskymi inštitúciami a členskými štátmi. V tomto smere ďakujem. Thank you very much. Ďakujem pekne. Spomínate význam užívania drog na jednotlivce na spoločnosť, ale tiež spomínate prepojenie na ostatné druhy zločinnosti a tiež zločinecké aspekty v celom drogovom sektore a preto dávam slovo i hneď zástupcovi Europolu. Pán Vasiliauskas, nech sa páči. Ďakujem. Can we have the slides? <clears throat> well, uh, the illicit drugs production... Mm. Ďakujem pekne za slovo. Nož, eh, nelegálne obchodovanie s drogami je jedna z najdôležitejších eh, eh, čiernych biznisov v Európe, je to, má to, súvisí to aj s terorizmom a preto to predstavuje veľmi dôležitú hrozbu pre bezpečnosť Európskej únie. Ako tu spomenul pán riaditeľ, odhaduje sa, že asi 24 miliard ročne a v podstate to odráža rok 2014. Eh, Medzi tým sme boli svedkami ďalších tokov informácií, pokiaľ ide do, dostupnosť e, a viac metód, takže možno, že toto číslo napokon je ešte príliš malé na zobrazenie skutočného obrazu takže pravdepodobne sa číslo bude zvyšovať v najbližších rokoch. Pokiaľ ide organizovaný zločin, um, hodnotenie Europolu je také, že existuje viac ako 3000 organizovaných zločineckých skupín v EÚ, ktoré tu operujú a asi tretina z nich je zapojená do obchodovania s drogami takým či oným spôsobom. Z tých jednej tretiny, dve tretiny sú v um, obchodovaní s drogami. To znamená, že nie len čisto obchodujú s drogou, ale s viacerými druhmi drog. Organizované skupiny operujú vo viacerých eh, krajinách, eh, takže už to nie je celkom zadefinované podľa krajín lebo podľa niektorej špecializovanej krajiny. V jednej krajine to môže fungovať na národnom základe, tam, pritom ide o to, aby sa maximalizoval zisk a minimalizoval riziko. Tieto skupiny mm, majú, sú, spoliehajú na svoje členstvo a rozdeľujú si jednotlivé činnosti. Sú tu veľmi dobre zavedené skupiny, ktoré fungujú na globálnom základe, ale sú tu aj menšie regionálne siete, ktoré tiež distribujú drogy na regionálnej úrovni. Organizované skupiny používajú dobre zavedené dopravné štruktúry, veľké prístavy ako Antwerpy, Rotterdam, Hamburg. Tie poskytujú prístup k európskym trhom pre nelegálne tovary, ktoré prichádzajú každodenne v tých veľkých eh, kontajnerových lodiach. Aj potom ďalej drogy, obchod s drogami pokračuje ďalej v menších eh, balíkoch. Ehm, tým, že tu existuje zvýšená námorná doprava, sú tam nižšie náklady a to pod vytvára aj dobré podmienky pre zvýšenú efektívnosť ich biznisu a e, prináša to vyššiu efektívnosť pre tých, ktorí sú v tomto biznise zúčastnení. Takisto drogový trh je aj diverzifikovaný, teda sú tu štandardní um, operátori na trhu, ale sú, aj nové, sú tu aj nové cesty. Napríklad, keď sa pozrieme na amfetamín, ktorý sa vyrába v západnej Afrike, aby sa dostal do Európy, e, alebo aj do Austrálie, Japonska, e, eh, heroin sa vyrába v Južnej Afrike a sa prevádza do Európy. Um, predaj drog sa predáva bližšie k trhom v EÚ a platí to hlavne pre syntetické drohy a marihuanu. Globalizácia tiež pomáha e, ľahkému transferu know-how a z vedeckých poznatkov, čiže takto sa veľmi rýchlo dajú získať informácie aj online, čiže môžete mať profesionálny biznis od začiatku až do konca. Takisto rastie aj online obchodovanie s drogami napriek napriek tomu, že boli zrušené niektoré z týchto webových stránok e, zo strany orgánov činných v trestnom konaní. Pokiaľ ide o drogy a terorizmus, o ich prepojenie v rámci EÚ, nemáme o tom dostatok dôkazov alebo máme za to, že zatiaľ nie sú nejaké systematické prepojenia medzi týmito dvomi, avšak e, ak sú e, nejaké prepojenia, tie sú skôr také oportunistické a tie prípady, ktoré sme v, mali na Europole, o ktoré sme sa rozhodili z členských štátov, tie sa týkali hlavne tie údaje, ktoré sme mali z tých zahraničných bojovníkov, ale to sú informácie, ktoré sú už staršie a zatiaľ také prepojenia viditeľné nevidíme. Ďalší slajd pokiaľ ide o obchodovanie s marihuanou, aké sú toky, je to holandské organizácie tiež rozšírujú produkciu marihuany po celej EÚ, poskytujú k tomu aj know-how napríklad ako zvýšiť úroveň TFC, alebo takisto poskytujú aj zariadenia tým, ktorí chcú začať e, marihuany produkovať. E, Kultivácia marihuany tiež súvisí s násilím medzi týmito skupinami. Tiež je, to súvisí aj s obchodovaním s ľuďmi, e, vykoristovaním ľudí marocké organizované skupiny tiež e, e, zabezpečujú dodávky živice a tiež ostatné časti prichádzajú zo Španielska. Albánske skupiny tiež hrajú veľmi dôležitú úlohu v obchodovaní s marihuanou aj v Európe, aj s dopravou a produkciou a tiež e, zabezpečujú aj tú marihuanovú živicu, ktorá pochádza z Afganistanu a distribujú ju do niektorých európskych krajín. Najnovší vývoj, ktorý môžu, že môže mať význam, je dovoz tejto živice z Maroka, ktorý využívajú lode, ktoré prepravujú marihuanu na východe Stredozemného mora e, z krajín Severnej Afriky, kde môžu byť využívané alebo vykoristované určité skupiny. Toto je príklad, ktorý sme nedávno odhalili. Toto je z decembra minulého roku 2015. Europol podporil operáciu, ktorá viedla k zaisteniu 14 tón marihuany na plavidle, ktoré bolo registrované v Paname a boli tam viacerí ukrajinskí a gruzinskí členovia posádky a to bolo odhalené španielskými a gréckými orgánmi. Viedlo to k sérii viacerých zatýkaní z hľadiska na báze množstv, toho množstva, ale Mali sme za viac ako 60 tón minulého roku, ktorý sme odhalili či zaistili minulého roku, takže to bol celkom plodný rok a asi aj 100 kg e, kokainu, ktoré sme zaistili, e, keď to je v podstate operácia jednej e, zločineckej skupiny. Čiže to celé sa E, dialo aj v rámci lepšej medzinárodnej spolupráce Europolu a viacerých členských štátov. Tie zohnali tiež dôležitú úlohu. Pokiaľ ide o obchodovanie s heroínom, rozdielom je, že obrovské dodávky heroínu prichádzajú do Európy a sa stále častejšie podarí ich odchytiť. dôs je to aj preto, lebo stále sme svedkami tých veľkých dodávok, e, viac ako 100 kg, alebo 100 a viac kilogramov heroínu, niekedy je to aj pri tónach, e, ako tomu bolo pred dvoma rokmi v Grécku dve tony a tohto roku v Holandsku jedna tóna a niekoľko 100 kg heroínu v jednej dodávke. Takže tým, že sú to väčšie tieto e, zásilky, tie sa dokážu skôr odhaliť. A nedávny vývoj, ktorý viedol k e, odhaleniu dvoch nových e, ciest popri tej balkánskej ceste, a to je Južný Kaukaz, Sýria, Irak, aj keď pokiaľ ide o obchodovanie, Turecko je aj tak hlavnou cestou heroínu pre do EÚ, produkcia heroínu sa približuje k EÚ. Dokázali sme identifikovať a podporiť tie členské štáty, ktoré dokázali odhaliť laboratórii, ktoré premieniali morfium na heroín. Niektoré prípady boli v Polsku a v Španielsku a v Českej republike a v prípade laboratórií boli zaistené aj um, tie strojové látky a boli tieto látky zaistené prekurzory. A pokiaľ ide o kokain, tu sú jednotlivé cesty na tomto obrázku. E, používajú sa aj vodné cesty, aj vzdušné cesty. Kolumbia a Venezuela sú kľúčom pre tieto pre produkciu a teda zo Strednej Ameriky sa to potom dostáva do Európy hlavne teraz tej Strednej Ameriky. Novinkou je, že tie cesty, ktoré boli používané pre e, iné druhy drog, než pre kokain, teraz využíva aj kokain. Čiže keď sieť funguje v Strednom mori, tak využijú aj marihuanovú cestu. Ak sa to použi- tak tieto, mariu, tieto cesty tiež poskytujú svoje službu pre prepravu kokainu rovnakými prostriedkami. Ďalší obrazok. Toto je dovoz do Európy. Samotný tento slajd eh, vysvetľuje, o čo ide sám o sebe. Um je tu množstvo metód, ako sa dostávajú sem rôzne poštové služby, e, kurierské služby, súkromná pošta a podobne. Stále sa zvyšuje um, námorná doprava, ako som už spomenul, veľké prístavy, Antwerpy, Rotterdam sú tiež e, prístavmi, kde pristávajú veľké zásielky kokainu. Um, kde tiež operujú tie organizované zločinské skupiny. Dovoz kokainu v tých formách, ktoré si vyžadujú chemickú extrakciu, to je v Európe považované za veľkú obavu. A pokiaľ ide o obchodovanie s kontajnermi, môžeme v podstate zopakovať eh, tie vyjadrenia a, a že sú tu trendy, že sa stále častejšie využívajú eh, jednotlivé rôzne eh, prepojené cesty, eh, pozemské s námornými cestami a spolupracujú pri preprave. Je to stále sa dodávky sú naďalej najčastejšie z v Južnej Amerike a potom sú, sa o to starajú španielské, holandské skupiny a tie sú teda kľúčovým z hľadiska distribúcie španielské a holandské skupiny. Skupiny organizovaného zločinu, ktoré sú z Balkánu, tie tiež začínajú predstavovať určitú hrozbu a dostávajú sa stále viac ku kokainu No, kvôli tomu, že pre nich je jednoduché to operovať, e, sú vždy v rôznych krajinách, e, napríklad Južná Amerika, potom odtiaľ ide to do Južnej Afriky a ďalšími prostriedkami jednoducho odtiaľ operujú. Na ďalšom obrázku vidíme rôzne metódy používané pre obchodovanie s um, kokainom. Tuto vidíme zaistenú zásielku. Počas in, inšpekcie vidíme, že to bolo e, v, v, do dreva. Bol, v dreve boli skrytých viac ako 400 kg kokainu. A kokain predtým opustili jednu krajinu, v EU a bolo tam viac ako 100 kg kokainu, ktoré bolo, boli zaistené a zároveň z e, vyšetrovateľia použili rovnakým modus operandi, pretože si mysleli, že či náhodou nepoužívajú tie isté skupiny aj iné um, cesty s rovnakým spôsobom. Nož, a toto je vlastne pomerne zaujímavá skúsenosť aj nová vec. A pokiaľ ide o syntetické drogy, ich výroba sa začína v Európskej únii, pokračuje sa aj v tom, väčšina z nich sa produkuje, sa spotrebuje v EÚ a to vedie k výraznému zvýšeniu obchodovania v rámci EÚ. No pán na ľavej strane v podstate nám vyjadruje kde sú nezákonné výrobné jednotky jednotlivých e, e, drogových látok. Toto je na báze nástroja získavania údajov, ktorý sme získali spolu s e, agentúrou pre drogy, aj tiež od spravodajských služieb. Ale v podstate môžete tu vidieť intenzitu zón, kde sa produkujú určité Druhý drog. Toto môžem preskočiť, hovorí rečník. Pokiaľ ide o syntetické drogy a organizovaný zločin, tu, tu nemáme žiadne nové správy. Sú tu belgické, nemecké skupiny, holandské skupiny, ktoré fungujú, pokiaľ ide o MDMA a amfetamín. Tiež sú tu organizované skupiny, ktoré operujú v zásobovaní jednotlivých zložiek Napríklad eh, tí, ktorí sa, vyrábajú per, amfetamín v, v Belgicku, tie takisto vyrábajú aj pervitín, zatiaľ čo vietnamskí výrobcovia sa, sa sústredujú na metamfetamín napríklad. Pokiaľ ide o prekurzory, a na európskych eh, E, fungovania európskej úrovni. Toto je obraz z minulého roku, kde sa odhalilo 7 tón BMK v Polsku, pričom hlavný podozrivý poľský občan bol zadržaný, aj z, takisto bol ujený aj z mm, falšovania dokladov. 7 tón je pomerne dosť výrazná dodávka. Nové psychoaktívne látky, to je globálny problém, nielen v EU. Nebudem toto všetko tu čítať, e, len by som uvedel príklad, e, aké, výho- aké príjmy z toho má organizovaný zločin. Ak e, je to, vychádza to z prípadu, ktorý bol v Belgicku pre pár rokmi, teda tie prevádzkové zariadenia boli odhalené a policia zadržala asi 285 tisíc balíčkov týchto NPS na sklade. Jeden balíček stojí asi 25 eur, čiže keď to vynásobíte krát 285 e, tisíc, tak dostanete asi 7 miliónov eur. Aby ste dostali 7 miliónov eur, netreba veľa, stačí mať 300 e, tisíc eur do, na investície, mať spracovacie zariadenie a niekoľko chemických látok, takže za 300 tisícovú investíciu máte príjem 7 miliónov eur a to je len to, čo sme, čo sme našli na sklade a o výrobe ani nehovoríme. Čiže je tu obrovský rozdiel a je to naozaj veľmi atraktívne tým pádom pre zločincov. A posledný príklad je na ďalšom slajde. Tiež eh, tu je operácia, ktorú viedla skupina v Maďarsku pred niekoľkými rokmi. Eh, tiež eh, bol jednotlivec zadržaný v Maďarsku, ktorý predával hladky na, cez webovú stránku, ktorá sa volala Dexter Scam, Scam Store. Um, predával veľké množstvo každý týždeň, ale bol zadržaný a v dva roky neskôr, 2013, začal opäť fungovať. Pričom zatiaľ ten, ktorý bol autorom tejto stránky, bol vo väzení a my sme zistili, že ten nový operátor stránky e, ani nemal nič dočinenia s tým, ktorý bol vo väzení, ale využil imič stránky, pretože tá bola známa spotrebiteľom. Takže potom Maďarsko s pomocou aj ďalších členských štátov Európov dokázali identifikovať skupinu, ktorá bola za touto stránkou, nielen za touto, ale aj za inými, iní využili vlastne rovnaký modus operandi, od, objednajú si eh, jednotlivé zložky z Číny, bola to mladá spoločnosť mladých jednotlivcov, ktorí mali určitú trestnoprávnu minulosť a boli nezamestnaní, ale mali veľmi dobrú štruktúru. a tí sa v podstate snažili e, používať tie MPS, ktoré boli zakázané alebo na tom e, zozname zakázaných látok. Takže ako náhle sa menil zoznam e, zakázaných látok, tak oni hneď to zmenili podľa toho, sa prispôsobili trhu. A toto sú len niektoré stránky, na ktorých operovali, alebo ktoré operovali. Nebudem hovoriť detailne, ale v júni 2015 predali eh, MPS tzv. Facebook tabletky, tablety, pričom za jednu noc sa dostalo z eh, požičia 15 mladých ľudí do nemocnice a táto tabletka eh, s logom Facebooku nebola vo chvíli, tej chvíli zakázaná a bolo viedlo sa vyšetrovanie proti tým, ktorí si objednali túto látku a tým dokázali identifikovať tých, ktorí vlastne to predávali a tak toto viedlo k zadržaniu šiestich osôb. Ďalší slajd, nech sa páči. Just the results uh, in brief. Uh, no a tu máme ďalšiu konkrétnu operáciu, ktorú viedli, viedlo Maďarsko a maďarské orgány sú spolupracovní niektorých ďalších členských štátov. Ďakujem. Takže vypočuli sme si tieto dve prezentácie. A predovšetkým e, máme tých 560 rôznych látok, ktoré sú na trohu. A boli to pekné časy, keď sme hovorili len o cigaretách a alkohole a nemali sme tieto ďalšie problémy. Je ťažké aj sledovať všetky tieto nové látky, ktoré sa dostávajú do obehu. Neviem, či komisia chce k tomu niečo dodať. Nemusíte. Takže sa opýtam, či pán Bony sa chce vyjadriť. Much, uh, Ďakujem aj za prezentáciu. Bola veľmi komplexná. A ďakujem aj za tie vynikajúce príklady plodnej spolupráce Európskej inštitúcií a agentúr. Je to dobrá správa a svedčí o dobrej práci a spolupráci komisie Europolu a agentúry MCDDA, ktoré pripravujú a chcú implementovať stratégiu v nadchádzajúcich rokoch a taktiež e, to poskytuje dobrý kontext k rôznym politikám v súvislosti s drogovým problémom. Takže aké sú tu výzvy? o ktorých ste častočne hovorili. Takže e, čo sa týka celkového kontextu distribúcie drogy, výroby, predaja, je tam, e, sú tam určité skupiny organizované zločinu, ktoré sa špecializujú a vytvárajú nové prepojenia medzi etnickými a geografickými aspektami. No a hospodársky dopad, ako bolo povedané, je stále horší. Hodnota drog na trhu sa odhaduje na 21 až 31 miliard eur každý rok. Po druhé, sústredovanie v, v, v stále viacerých eh, geografických oblastiach v Európe, pričom sú tu špecializované kanály pre e, distribúciu a prepravu týchto o, eh, drog. Prichádzajú ďalšie zóny, kde sa e, v rôznych častiach sveta drogy produkujú. No a toto je jeden aspekt globalizácie reťazca drogovej kriminality. A taktiež internet dodáva nové príležitosti, nové možnosti pre e, propagáciu drog a taktiež sa tam šíria informácie o tom, ako sa k drogám dostať, ako ich používať. Takže e, úloha internetu taktiež narastá. A po tretie, multidimenzionálny dopad eh, v narastajúcich drogových trhov a taktiež to, že drogy sú ľahšie dostupné, predovšetkým tie nové, ako napríklad nové psychoaktívne látky. Toto je taktiež eh, dôležitý aspekt a toto je veľmi negatívne pre hospodárstva, pre ľudské zdravie. 1% európskych občanov takmer každý deň berie drogy, to znamená e, takmer 6 miliónov ľudí a taktiež to e, prispieva k radikalizácii sociálnych postojov v niektorých krajinách. Taktiež tu vyvstávajú otázky ohľadom dôkazov o prepojení medzi rastom drogového trhu a teroristickými aktivitami, pretože to prispieva k nestabilite prostredia a taktiež možno financovaniu teroristických činov. Pokiaľ chceme politicky reagovať na túto situáciu, potrebujeme sa sústreďovať predovšetkým na systémovú analýzu trendov e, obchodu s drogami a taktiež nových, nové e, vzorce užívania drog a taktiež na rizika pre ľudí, pretože tu máme e, zloženie nových drog a to je taktiež dôležité poznať. Takže máme tu politiky, ktoré musia na európskej aj národnej úrovni byť účinné. Je treba zlepšiť aktivity a lepšie koordinovať európske inštitúcie a týmto sa lepšie E, musí vyvinúť aj systém časného varovania. Je treba blokovať prístup e, k e, týmto látkam. Členské štáty musia skutočne tvrdo pracovať na nových riešeniach, ktoré sa týkajú nových psychoaktívnych látok. Musíme sa snažiť dosiahnuť nejaké riešenie nedostatočná koordinácia môže totiž zvýšiť dodatočne ešte rizika. Taktiež potrebujeme vyrovážené politiky a musíme pomáhať ľuďom, ktorí majú problémy s drogami. Toto je oblasť verejného zdravia. A občas by bolo dobré zorganizovať spoločné stretnutie nášho výboru a výboru pre životné prostredie, pretože verejné zdravie a zdravie všeobecnosti spadá do e, pôsobnosti e, výboru pre životné prostredie. No ja sa chcem opýtať pána Hozdejla, aké právomoci potrebuje EMCDDA, aby mohli pri vytváraní týchto politik plniť riadne svoju úlohu. E, nový inštitucionálny právny rámec pre lepšiu koordináciu je potrebný a ako môžeme lepšie riešiť tento nový problém nových psychoaktívnych látok. Ten je totiž predovšetkým e, nebezpečný, pretože nevieme e, dopodrobná, aké účinky vlastne majú tieto látky. Ďakujem. To nebolo len vyhlásenie, boli to aj viaceré otázky a ja sa trochu zamýšľam. Počuli sme tu rôzne čísla, to viesť až k zisku 24 miliard eur. Pamätáte sa, keď sme hľadali 6 miliard eur na dohodu s Tureckom a mali sme problém ich zohnať. Takže možno by sme sa na tým mohli zamyslieť, či by sme mohli pracovať lepšie, aby tieto peniaze sa takto nestracali. Ale myslím si, že obaja hostia k tomu budú môcť niečo povedať. Čo týka drog, tu by som sa ešte chcela opýtať Europolu. Keď som tak videla tie presvietky, bolo tam vidieť, že rôzne drogy sa dostávajú rôznymi cestami do Európy a rôzne sa potom distribujú. Je to stále to isté, lebo sa tieto trasy menia pravidelne, takže potom ich je ťažšie vystopovať. Ako prvý dostáva slovo pán Chosdale. Ďakujem za slovo. Chcem poďakovať aj pánu Bonimu za túto pozitívnu pripomienku, pozitívny komentár. Taktiež chcem poďakovať všeobecnejšie výboru eh, Libe za to, že nás podporujete pri práci našu agentúru MCDDA a najprv, čo sa týka prostriedkov a zdrojov, to je špecifická otázka, tak áno, pripravuje sa nová legislatíva v súvislosti s novými psychoaktívnymi látkami a momentálne sa skladá z troch krokov. Je to systém včasného varovania, potom hodnotenia rizika a opatrenia, ktoré Európska únia robí, aby mohla kontrolovať tieto látky. Jeden z kľúčových aspektov ehm, je ten, včera už padlo rozhodnutie na Korepery, E, nariadenie MCDDA bude obmedzeným spôsobom e, zrevidované. No už je treba zistiť, ktoré sú silné body súčasného systému a tie by mali byť zachované v tom novom texte, v tom zmenenom texte nariadenia. Ale máme tu aj nové výzvy a ja dúfam a želám si, aby sme postupovali v jednej línii s komisiou aj s vašim výborom, ale ja by som bol rád, keby jedného dňa prišli skutočne nejaké konkrétne výsledky, aj čo sa týka financovania, zdrojov. Určite tu budú potrebné nejaké dodatočné zdroje, keďže za posledné roky došlo eh, k horším situácie. Viem, že komisia intenzívne pracuje, ale aj členské štáty na rade a viem, že môžem počítať aj s vašim výborom, že budete bdeli, čo sa týka požiadaviek na a Dúfam, že budú e, tieto požiadavky na nás podpor sprevádzané aj dodatočnými finančnými zdrojmi. Ďakujem. Sú mnohé agentúry, ktoré žiadajú o dodatočné finančné zdroje, takže dúfam, že nájdeme nejakú, nejaké riešenie aj pre vašu organizáciu. Teraz ešte kolega za Europol. Ďakujem. To je čo sa týka zmeny pravidiel, diverzifikácie, tak na tých prísvitkách vidíme určité trendy, ktoré sme si vzali z konkrétnych prípadov, áno. Áno, trasy sa menia, obmieniajú sa, modus operandi sa mení, takže nie je to úplne stabilné. Samozrejme je to teda určitá výzva pre orgány. Takže rôznorodosť tých pašráckých tras, to nie je nič nové, to poznáme a je treba to sústavne sledovať. Dobre, takže vidím, že sme sa dostali na koniec našej diskusie. A chcela by som poďakovať obom naš, našim hosťom, pretože to bolo veľmi intenzívne, dobre ste prezentovali správu a je jasné, že je to komplikovaná situácia, nie je to jednoduché, sú tam rôzne aspekty, takže ďakujem, že ste sem prišli medzi nás a poskytli nám prehľad o situácii. So, colleagues, I think... No kolegovia, takže myslím, že môžeme rovno prejsť k ďalšiemu bodu nášho programu. To je mechanizmus pre demokraciu, právny štát a základné práva, prezentácia eh, predbežných, eh, predbežného európskeho hodnotenia pridanej hodnoty a výskumných dokumentov. Budú tu teda prezentácie, ako prvá to bude prezentácia analýzy e, pridanej hodnoty z európskeho hľadiska a potom dve expertné štúdie v tejto súvislosti ktoré majú všetky podporiť prácu, ktorú robí náš výbor v súvislosti e, s legislatívnou správou z vlastnej iniciatívy ohľadom vytvorenia Európskeho mechanizmu pre demokraciu, právny štát a základné práva. E, Spravdajkyňou je pani Intfeld. Jej návrh textu je od včerajška už taktiež v dispozícii a na budúcom zasadaní Libe sa o ňom bude aj diskutovať. A teraz tu už vítam našich hostí a poprosím o prezentáciu prvého dokumentu. Ďakujem, dobré popoludnie. Ďakujem za to, že mi dávate príležitosť prezentovať um, hodnotenie uh, európskej pridanej hodnoty ako bolo povedané, keď sa parlament pripravuje na e, správu z vlastnej iniciatívy podľa článku 225 zmluvy, tak zároveň musí prísť aj e, hodnotenie európskej pridanej hodnoty, ktoré v podstate vyhodnocuje e, dopad konkrétnych alebo realizácie návrhov parlamentu, ktoré sú obsiahnuté v návrhu správy. Takže v tomto prípade ide o správu pani Intfeld. Tam sú odporúčania pre komisiu ohľadom Európskeho mechanizmu pre demokraciu, e, právny štát a základné práva. Je to e, predbežné hodnotenie, ktoré bolo e, hotové ešte predtým, než pani Intfeld dopísala svoju správu a taktiež tento text bol prezentovaný spravodajkyne tým spravodajcom a budeme ho priebežne aktualizovať. Zaklada sa na troch eh, dokumentoch, ktoré predstaví doktorka Bart za SEPS a pán eh, profesor Peš za Milieu. Takže naše hlavné poznámky v tejto súvislosti sa týkajú toho, že v systéme sú naďalej ešte nedostatky. Je tam rozdiel medzi eh, hodnotami, ktoré sú stanovené v Európskej zmluve alebo v zmluvách a eh, krokov, krokmi Európskej inštitúcií a taktiež toto má alebo obnáša určité sociálne politické náklady. Tieto slabiny sa vzťahujú predovšetkým k prebiehajúcej diskusii o neschopnosti Európskej únie eh, presadiať, držiavať európske princípy a hodnoty a o tom, čo vlastne všetko znamená. No a dôsledkom tohto je tam eh, rozdiel medzi prácou európskych inštitúcií, európskych členských štátov, európskych agentúr a taktiež, čo týka názoru eh, toho, čo má kto eh, robiť eh, v oblasti presadzovania princípov ustanovení. Je tam nedostatočná koordinácia, ďalej súčasné systémy presadzovania nie sú dostatočne účinné, a neriešia riadne súčasne existujúce vízy v súvislosti s právnym štátom v Európskej únii. Takže v tomto kontexte, aké sú legislatívne, nelegislatívne politické možnosti, aby sme identifikovali slabiny, tak v pracovnom dokumente aj experti navrhujú to isté, sa navrhuje, aby sme objasnili rozsah eh, pôsobnosti európskych krokov a taktiež eh, rozdelenie úloh medzi členskými štátmi a európskymi inštitúciami takáto dohoda by obsahovala dva hlavné prvky. Na jednej strane by prebiehalo každoročné monitorovanie v oblasti demokracie a základných práv. Zakladalo by sa to na e, predom stanovenej tabulke Európskej únie a na druhej strane by sa tam vytvoril európsky politický cyklus. Bolo by to niečo ako cyklus európskeho semestra a zapojené by do neho boli národné inštitúcie aj parlamenty. Budem hovoriť teda teraz o týchto dvoch prvkoch e, tohto paktu. Čo sa týka každoročného monitorovania situácie v oblasti demokracie a základných práv, tak naďalej tu ešte vystavujú určité otázky predtým, než tento systém môže byť zavedený do praxe, a to síce, aký rozsah by mali potenciálne európske kroky. Podľa zmluv Európa má mandát, Európska únia má mandát e, zasiahnuť, pokiaľ sa niečo deje, čo ide proti ústavným hodnotám, ale Nakoľko e, to môže urobiť, to nie je úplne jasné. Druhá vec je právny základ. Takéto medziročné monitorovanie by sa mohlo zakladať na článku 352. To bol právny základ pre e, vytvorenie agentúry pre základné, e, základné práva. Ďalej je tu článok 70, ktorý sa týka vzájomného hodnotenia v oblasti domácich E, záležitosti a záležitosti v oblasti spravodlivosti, teda tu článok 5, alebo zároveň by sa to mohlo nejak skombinovať. Ďalej sú to otázky týkajúce sa konkrétnej metodiky v súvislosti s monitorovaním a s tou predostanovenou tabulkou. Ďalej som hovorila o rozdelení konkrétnych úloh a je to taktiež otázka týkajúca sa demokratickej zodpovednosti. Ďalšia prísvitka. Čo sa týka druhého prvku paktu, v súvislosti s politickým cyklom ohľadom demokracie, právneho štátu a základných práv, Takže to by zahrňalo každoročnú diskusiu v národných parlamentoch aj v Európskom parlamente. Taktiež e, by sa mal zlepšiť e, právny alebo rámec komisie pre právny štát. E, museli by byť spustené systémové postupy pri porušení pravidiel a taktiež by sa mal vylepšiť e, dialog na rade v súvislosti s právnym štátom. Avšak legitimnosť môže byť zaručená iba pokiaľ Európska únia bude sama dodržovať štandardy, ktoré stanovujú ostatní. Takže e, musíme vytvoriť komplexný legislatívny politický cyklus, kde by sa pravidelne predpovedali a vyhodnocovali e, účinky na plánované európskej legislatívy v tejto oblasti Taktiež by EÚ mala pristúpiť k Európskemu dohovoru o ľudských právach. Na záver, e, to hodnotenie sa e, pozerá na e, prínos a náklady v súvislosti s tými navrhovanými možnosťami. Vo vedeckej literatúre sa často hovorí, že nedostatočná kontrola korupcie alebo kontrol vlády, ochrana e, vlastníckých práv a taktiež e, zmierňovanie násilia, že toto má všetko dopad na viacerých úrovniach. Ukazuje to, že korupcia stojí každý rok európske hospodárstvo 217 až 222 miliárd eur. Okrem toho sa tým podkopáva vzájomná dôvera medzi členskými štátmi, pokiaľ e, nie je zaručená, zaručená nezávislosť a rešpektovanie základných práv. No a v podstate sa týka všetkých európskych občanov nakoniec. A pokiaľ e, porušovanie princípov právneho štátu nemá žiadne následky, alebo sa z toho nevidia žiadne e, dôsledky, tak to taktiež e, potom je negatívne. Čo sa týka nákladov, tak tam je to relatívne nízke. Odhaduje sa, že to každoročné monitorovanie by asi 4 milióny za rok a ten politický cyklus asi 7 miliónov. Tento nástroj by bol efektívnejší, účinnejší, ak by bolo možné nájsť vhodné synergie s medzinárodnými organizáciami. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujeme pekne za tento prehľad. A teraz eh, dávam slovo eh, doktorke Petre Bart z Stredoeurópskej univerzity z Budapešti a tá nám priblíži výskumný dokument eh, CEPS o vyhodnocovaní potreby a možnosti zriadenia Európskej hodnotiacej tabulky o demokracii, princípu právneho štátu a základných právach. Nech sa páči, máte slovo. Thank you to present uh, our Ďakujem pekne. Je mi cťou prezentovať tento výskumný dokument. Európska únia i hneď e, pre svojom vzniku si stanovila svoje základné hodnoty a tieto ciele sú ešte stále platné od e, Šumanového vyhlásenia. A v súčasnosti európske hodnoty sú zakotvené v článku 2 zmluvy o fungovaní EÚ. Okrem toho tzv. kodanské kritéria zaručujú, aby krajiny dodržiavali základné hodnoty predtým, než sa stanú súčasťou EÚ. Avšak neexistuje efektívna metóda na preskúmanie týchto základných hodnôt po vstúpení krajiny do EÚ. V súčasnosti Európska únia má k dispozícii eh, istý dohľadný mechanizmus nad hodnotami konkrétne článkov 7, ale nebol tento článok využi- využitý, odkedy bol zavedený do zmluvy. Nie preto, že by neexistovali situácie, ktoré by e, spustili tento postup, ale kvôli tomu, že neexistovala politická vôľa. Vzhľadom na to, že je tu takýto nedostatok inštitúcie, aj rôzna akademická obec poukazuje na tieto nedostatky a parlament, rada a komisia e, následne môžu e, otestovať jeden konkrétne článok, asi článok 7 na členskom štáte. Už teraz sa však platí, že tak či tak z redukovaný článok 7 nezodpovedá v skutočnosti plnej miere týchto hodnot. Mali by sme však si uvedomiť, že tento problém nesúvisí len s e, článkom 7, ale tiež s naliehavou situáciou v základných hodnotách a ako ich e, uplatňovať v praxi. Musím však zdôrazniť, že predchádzajúce aktuálne mechanizmy sú e, postavené na kríze a nie predstavujú pravidelný proces monitorovania všetkých členských štátov. With Article 2 TEU. Um, in its um, resolution of the v uznesení z 10. júna 2015 Európsky parlament žiada o výročné monitorovanie princípov právneho štátu demokracie základných práv prostredstvom spoločných eh, objektívnych ukazovateľov a naša výskumná skupina, ktorá posúdava z profesora, ktorý sedí eh, po mojom boku, ďalej profesor Kačanovu Majnefe, sa vyjadrijú k týmto témam tiež eh, vychádzame z toho, že zacielenie pozornosti na tieto otázky je eh, na mieste, pretože ide o európsku otázku. Občania sú priamo ovplyvnení, a to nielen v danom členskom štáte, ide o občanov aj ostatných eh, eh, krajín EÚ. Legitímnosť procesu prijímania rozhodnutí tiež Ostatné príklady legislatívy oblasti vnútra spravodlivosti e, by sa mohli tiež e, vzťahovať na takúto situáciu, okrem e, sociálnych a politických nákladov a ekonomických nákladov. Opra- otázka subsidiarity. Európska únia nesmie vstupovať do ústavných základov členských štátov teda takáto prekažka tu existuje, ale nástroj hodnotiacej tabulky by nejako nebol v rozpore s princípom subsidiarity, práve naopak prispel by k tomu, aby sa viac využil tento princíp. A ďalším východiskovým tvrdením je, že legislatíva EÚ by sa mala vnímať ako prostriedok externý, pričom ľudia sú dostatočne chránení pred nižšou úrovňou demokracie a princípy právneho štátu v danej situácii neplatia v ústavnom zriadení danej krajiny. E, tie krajiny, ktoré sú e, cieľom kritiky, budú útočiť späť na túto kritiku, budú tvrdiť, že kritika nie je e, objektívna, že vychádza z ideológie alebo že tu ide o ústavné protirečenia si e, treba poznamenať, e, že princípy právneho štátu sú nezávislé od akékoľvek e, identity, dokonca ani nesúvisia s samourčenou predstavou riadenia danej krajiny. Čiasto ide o um, elitársky prístup eh, a často sa vnúcuje eh, menšinové presvedčenie eh, celej verejnosti. Teda mali by sme zúrazniť, že diverzita, tolerancia sú základnými európskymi hodnotami, ale malo by sa jasne rozlišovať medzi tým, aké rozdiely sa budú tolerovať, oslabovať a aké rozdiely spôsobujú ohrozenie európskeho projektu. Toľko teda potrebám vytvorenia hodnotiacej tabulky a teraz možnosti vytvorenia takejto tabulky. Existuje viacero rôznych definícií hodnotiacej tabulky. My predstavujeme všeobecnú definíciu. E, táto by mala byť kombináciou diskusie, dialogu, monitorovania, merania, vyhodnocovania a tiež dohľadu s rôznymi aktérmi a metodami, ktoré budú zostrčené do jedného systému. V tomto smere by sa táto tabulka dala popísať ako proces, aj nejaká tabulka a tiež ako metóda vyhodnocovania. Naša eh, výskumná skupina sa zhodla v tom, eh, že nie je potrebné opäť vynalízať eh, koleso. Môžeme vychádzať z už existujúcich mechanizmov monitorovania, ktoré sa uplatňujú. Už sa to napokon aj deje, nie je to žiadna novinka. Európska hodnotiaca tabulka pre spravodlivosť sa využíva aj v rámci Rady Európy a tiež správa boja proti korupcii sa opiera tento dokument. Zároveň by sme si mali uvedomiť, že zhromažďovanie údajov z rôznych zdrojov a tiež analýza synergií, iba dokonca porovnávanie je takmer nemožné a je založené v podstate na alchýmii, vzhľadom na to, že existujú veľké rozdiely v prístupe k údajom a tiež k výkladu týchto údajov. Ďalej. kedykoľvek vychádzame z medzinárodných zdrojov, um, európsky prvok alebo osobitosť um, procesu EÚ sa musí uh, zdôrazniť zachovať. Mechanizmus právneho štátu sa teda nikdy nesmie vyňať a nikdy sa nesmie zadať um, externým aktérom keďže sa vždy musí zdôrazniť e, súvislosti s európskou politikou, tiež vzájomné uznávanie, vzájomná dôvera a tiež princíp lojalnosti a tak ďalej. Európska únia by tiež e, mala vytvoriť svoj vlastný systém v snahe posunúť svoje najlepšie štandardy aj ostatným medzinárodným aktérom a tiež e, nemala by sa vystavovať na milosť a nemilosť. Ostatní mala by vyvíjať svoje vlastné mechanizmy a podporovať e, mechanizmy vzájomného uznávania ešte predtým, než externý orgán určí, e, že už nie sú opodstatnené mechanizmy, ktoré platili dovtedy. Domnievame sa, že takáto hodnotiaca forma mechanizmu by zapadla aj do semestra a tiež by sa to dalo zapracovať aj do e, cyklu hospodárskej správy. Jedna z podstatných tém akékoľvek hodnotia tej tabulky je legitímnosť si, že netreba zdôrazňovať, že objektívny inštitucionálny rámec je potrebný, ale nemalo by sa to stiahovať len na inštitúcie, ale aj by sa mala zaručiť eh, nezávislosť, eh, objektívnosť všetkých účastníkov tohto procesu monitorovania daného členského štátu. Na to, aby sme zaistili legitímnosť, eh, je uznanie toho, že neexistuje presná definícia toho, o čom tu hovoríme. Ehm, platí to aj pre princípy právneho štátu. Sú to dosť e, nejasné koncepty, neexistuje jasná definícia na ich splnenie. Princíp právneho štátu je spochybňovanie koncepta a dokonca aj tie najpodrobnejšie definície musia obsahovať ehm, istú mieru vágnosti, aby sa dalo podchytiť e, celé obsahnutie tohto pojmu. Teda rozhodne nie je na mieste snažiť sa vytvoriť eh, princíp právneho štátu ako akýsi súbor um, možných kritérií, ktoré by sa dali vybrať eh, podľa voľby danej krajiny. Eh, akýkoľvek kritérií, ktoré nie sú neutrálne, by sa nemali brať do úvahy. Tu nejde len o stanovenie ukazovateľov, ale tiež predovšetkým o stanovenie štandardov noriem, ktoré by sa potom neskôr mali určiť ukazovateľmi. Ak teda totiž bude možnosť vybrať si niektoré aspekty týchto pojmov, napríklad pojmy právneho štátu, môže sa to zneužiť na politické alebo ideologické ciele. Tiež je potrebné zdôrazniť výhody a tejto nejasnosti alebo zámernej vágnosti týchto pojmov. Neumožňuje to totiž tým, ktorí nesplňajú štandardy, vyhovoriť sa na neexistujúcu štruktúru. Často sa totiž stáva, že členský štát, ktorý podlieha dohľadu, ukazuje na iné medzinárodné príklady, že iba prebrali od ostatných susedných krajín alebo iných krajín svoje postupy. Ale keď sa pozeráme na toto problematiku takto, celkovo v skutočnosti vzniká akýsi Frankenstein a daný členský štát si vyberá tie úplne najhoršie príklady, aj keď niektoré prvky právneho štátu sa možno hodnotia pozitívne na úrovni monitorovania. Teda na to, aby skutočne existovala legitimnosť, mali by sme si uzrejmiť, na čo tento mechanizmus nebude fungovať. Nemá fungovať e, snahe predvídať, či hodnotiť, e, tabulkovo hodnotiť členský štát a tiež e, nemá za cieľ hľadať simplistické riešenia. Ehm, namiesto toho chceme zdôrazniť kontextuálny prístup podľa jednotlivých prípadov a tiež na kontextuálne vyhodnotenie správania daného členského štátu, kde sa bude uvádzať aj konkrétny zoznam oblasti, ktoré by sa mali napraviť. E, ďalší dôležitý aspekt je rovnaký prístup k členským štátom. Ak by sa totiž uplatňovali dvojité štandardy, e, týmto by sa delegitizovali e, akékoľvek výhody takéhoto procesu hodnotenia na úrovni EÚ. Article... Ak totiž sa uplatní korektívny prvok článku 7, tým by sa to celé negovalo. E, ďalší aspekt, rýchlosť, e, o čo rýchlejší bude proces vyhodnocovania údajov, o to efektívnejšia bude náprava, ale um, efektívna interpretácia má aj istú cenu z hľadiska rýchlosti. Ak je proces príliš pomalý, e, to môže spôsobiť nenápravné škody. Takže a tiež právne dôsledky, ktoré súvisia s negatívnym hodnotením, e, môžu mať zmiernený dopad dlhodobo. Je dôležité uvedomiť si, že ak tento proces trvá príliš dlho, členský štát, ktorý podlieha dohľadu, môže zmeniť svoju legislatívu medzičasom a vyhovoriť sa na to, že tento dohľad v podstate už je neopostatnený, e, pretože už daná legislatíva neplatí. V každom prípade by sme nemali podľahnúť pokušeniu hodnotiť len podľa pevne stanovených kritérií, mali by byť vždy uh, isté manevrovacie mechanizmy na kompromis a zohľadniť faktor rýchlosti. Mnoho informácií je možné získať už vďaka existujúcim mechanizmom, budú potrebné však ďalšie doplnkové informácie a preto je na mieste žiadať o čo najpestrejší záber informácií z danej členskej krajiny od aktérov občianskej spoločnosti, médií, taktiež oficiálnych orgánov danej krajiny na obranu ľudských práv, vrátanie ombudsmana, mediátorov, obrancov základných práv, dohľadných úradníkov a tak ďalej tiež agentúra pre základné práva, Európsky ombudsman, Európsky e, dozorný e, úradník pre ochranu údajov, ako aj príslušná pracovná skupina by mali mať tiež svoje slovo v tomto procese. E, taktiež dôkazové bremeno pri dokazovaní relevantných skutočností v takýchto situáciách je potrebné vždy opierať sa na princípy demokracie a princípov právneho štátu. Ak sa ukáže, že informácie nie sú v súlade s e, aktuálnou situáciou. Dôkazové bremeno sa musí posunúť na úroveň členského štátu, aby e, sa uspokojili obavy členských štátov a inštitúcií Európskej únie. Tento výskumný dokument popisuje rôzne fázy dodržiavania základných hodnôt a popisuje tri možné scenáre. Poprvé, členský štát alebo Európska únia, keďže hovoríme o dohľadoch na rôznych úrovniach aj členské štáty by mali podliehať takémuto e, dohľadu. V prvom prípade teda členský štát dodržiava, tak povediať, princípy právneho štátu. Nedochádza teda k nejakým vážnym problémom ďalej. V druhom prípade existujú isté problémy e, alebo problematické prvky, ktoré súvisia s princípy právneho štátu v danej krajine. Napríklad e, krajina síce dodržiava princípe právneho štátu, ale dochádza k veľmi vážnym porušovaniu ľudských práv, napríklad, e, že e, všetci väzni e, nesmú sa zúčastňovať volieb, alebo um, pacienti v zariadeniach predušené choroby sú zamykaní. To znamená, že dochádza k porušeniu istých princípov medzinárodnej legislatívy v oblasti základných práv. A tretí scenár, na ktorý poukazujeme, je dosť zásadne odlišný od predchádzajúcich. Toto je e, situácia, v ktorej dochádza k systematickému porušovaniu e, základných e, práv, taktiež úplne zlyháva systém súdnictva, ombudsmana, ako aj v českej spoločnosti a médií. Aj v prvom, aj v druhom prípade presadzujeme politiku zmieru tá zahrňa zapája členský štát e, do procesu nápravy a samotný členský štát e, e, sleduje a uznáva dôležitú hodnotu týchto princípov. Avšak v treťom prípade ide o zásadný posun a síce metodika, ktorá sa zavádza v tomto prípade hodnotenia, by sa stiahovala najmä na tento tretí prípad a variant, a síce ak dochádza k systémovému porušovaniu demokracie základných práv a tiež ľudských práv, nie je na mieste predpokladať e, dobré pozitívne zámery a e, e, politických síl v danej krajine, a viesť dialog, a uplatňovať meké opatrenia a uznať, že ich konanie by sa mohlo zlepšiť. A preto by sa uplatnil systémový e, postup e, v prípade porušenia v legislatíve, e, konkrétne článok 7. Tento proces by vďaka tejto hodnotiacej tabulke scoreboard bol transparentnejší, efektívnejší, vychádzalo by sa z inštitucionálnej dohody, bol by stanovený presný rámec postupu. Tiež navrhujeme zriadiť Európsku komisiu, ktorá bude nezávislá od všetkých ostatných inštitúcií a tiež e, by sa mohlo vychádzať e, z princípov aktuálne platnej Penánskej e, komisie napríklad nápravné mm, nástroje prekračujú rámec nášho dokumentu, ale chcela by som spomenúť v krátkosti konkrétne opatrenia, A síce, e, že sa často uplatňujú kvázi ekonomické sankcie, že sa hrozí tým, že sa stiahnu možnosti čerpať európske fondy. Podľa nášho názoru by to nebolo efektívne v prípade všetkých členských štátov. Zatiaľ teda e, táto peňažná forma zakročenia by bola najefektívnejšia najmä v prípade, e, že e, dochádza k zásadnému porušovaniu najmä v krajinách, ktoré sú čistými čerpateľmi prostriedkov EÚ, príjemcami teda prostriedkov EÚ, znamená to, že by ohrozila ich forma správania aj ďalší rozvoj ekonomiky a vôbec existenciu ich e, štátneho aparátu. Ďakujem pekne. Prvnež dám slovo kolegom z parlamentu. Chcela by som ešte dal slovo pánovi z Middlesex Univerzity v Londýne, pán Lauren Pech, ktorý bude prezentovať prednášku za vytvorení Európskeho mechanizmu pre demokraciu, právny štát a základné práva. Ďakujem pekne. Ja budem prezentovať kľúčové zistenia z správy a Pôvodne bola hlavná misia trošku iná, najprv sme mali úlohu pozrieť sa na celkový rámec a ja som... Môžete prejsť e, Mali sme sa pozrieť na mikrodimenziu vtedy ehm, to bolo ako nie konkrétne, ale prvne, či sme sa dohodli, že či sa budeme dívať na identifikovanie medzier a nedostatkov, bolo by dobré eh, riešiť viaceré odporúčané otázky, ako napríklad, eh, či to, čo je zadefinované v článku 2T, eh, či to náhodou nie je, spadá pod kompetencie členských štátov. A my sme tom e, kvôli nedostatku času by sme chceli zhrnúť tie otá... E, to znamená, že sme zistili, že EU člen má teda kompetencie, aby kontrolovala alebo monitorovala členské štáty aj po ich vstupe. A Význam tohto je nielen pre prípad národnej eh, judikatúry, ale aj pre prípad medzinárodných právnych nástrojov. Takže pokiaľ ide o tieto otázky, myslím si, že európske štáty môžu byť predmetom sledovania alebo pozorovania zo strany EÚ, najmä vo vzťahu k týmto hodnotám a tieto veci nie sú teda otvorené koncepcie, môžu byť eh, predmetom monitorovania. Keď prejdeme k druhej časti správy, teda medzery a nedostatky existujúceho rámca, Predovšetkým sa musíme pozrieť na rámec e, tým transferným spôsobom, čiže najprv, keď identifikujeme niektoré nedostatky, tak v momente, keď sme ich identifikujeme, tej vlastne ide o šírenie určitých nástrojov, ale nedostatok koordinácie medzi inštitúciami. Čiže je to tak, ako keby tie nástroje sa nahromadili, vznikali rýchlo jeden za druhým, ale bez toho, aby nejakým spôsobom bola nejaká koordinácia medzi týmito inštitúciami ale aby sme boli férovi voči inštitúciám, táto, tento nedostatok koordinácie je len kvôli tomu, že európsky projekt, projekt je spostavený e, na tom, že keď chcete vstúpiť do EÚ a musíte splniť ten, ten článok. A to, preto možno ten rámec e, má určité prechodné nedostatky, lebo je to na, existuje tak, také vnímanie, že toto sú veci, ktoré my už ďalej nesledujeme po vstupe. No ale boli tu prijaté určité rôzne nástroje, ktoré prijali rôzne e, nástroje. Nebudem hovoriť o všetkých. E, správa je pomerne zdlhavá. Nebudem o všetkých hovoriť, ale keď sa pozrieme na, predtým, než sme sa pozreli na e, tú správu 2014, dívali sme sa aj na ten príslušný článok, ktorý môže, že nie je vhodným spôsobom, potom článok 2, 5, 8, aby sme sa dívali, že či bol správnym spôsobom interpretovaný komisiou, či sa to nelo zlepšiť. A potom my sme sa dívali na to aj, že či existuje nejaký overovací mechanizmus, ktorý ešte stále sa oplatňuje pre Rumunsko, Bulharsko a potom na teda ten dialog e, právneho štátu, ktorý založila rada minulého roku v novembri. Čiže boli tu identifikované určité nedostatky alebo medery a my sme sa rozhodli, že pripravíme mnohé riešenia. Keby ste e, nám poskytli tu ten slajd, kde sú tie rôzne e, návrhy, my sme rozhodli, alebo, že vám ponúkneme tri možnosti, tri vertikálne, tri horizontálne, čo myslíme tými vertikálnymi a čo e, horizontálnymi, to sú v podstate riešenia, ktoré je treba uplatňovať v niektorých konkrétnych členských štátoch, čiže sa to musí uplatňovať prípad od prípadu, preto tieto členské štáty môžu uplatniť tieto nástroje po, po jednom členskom štáte v jednom čase, ak je to relevantné. Ďalej, tie existujúce postupy, ktoré tu sú na donúcovanie práva. Ak to posudzujeme, tak vychádzame z predpokladu, že tu existuje priestor, aby sa to uplatňovalo iným spôsobom v takej situácii, kde máte určitý e, systematický systém používania alebo poplatňovania predpisov v EÚ. Čiže tie, ktoré už existujú, tie by sa uplatňovali trošku iným spôsobom porovnaní so situáciou, kedy sú určité opakované e, porušovania. A my toto nazývame nový spôsob uplatňovania osmičky ako systematické e, porušovanie. Ehm, ďalej, ďalšie systematické opatrenie je vytvoriť naozaj systematický mechanizmus, Eh, to my sme navrhovali aj viaceré menšie zmeny, o ktorých si myslíme, že by priniesli právnu istotu, ktorá by bola užitočná, keď hovoríme o mechanizme, ktorý je venovaný otázke právnemu štátu. Možno je tu otázka systematického rámca my máme tieto veci detaľnejšie vysvetlené v našej správe, ale ja radšej počkám na vaše otázky. Ďalšia vertikálna, tretia vertikálna možnosť, my si myslíme, že možno by bolo lepšie nájsť lepší spôsob financovania skupín občianskej spoločnosti v rámci samotnej EÚ. Teda vyžiadame od EÚ, aby robila interne to, čo robí externe, pokiaľ ide o skupiny občianskej spoločnosti my sme navrhli aj možno ambicioznejší nový finančný nástroj, ale keď je to príliš ambiciozne, môžeme posúdiť aj niektoré existujúce e, fondy, ktoré by mohli využiť e, skupiny. E, zamýšľam sa napríklad na financovačnú schému Žana Monet, E, ktorá tu je k dispozícii, ale tiež nie je ľahké pre občianské spoločnosti, nie je ľahké e, sa k takým peniazem dostať, takže tu je zoznam rôznych možností. My sme vyjadrili aj viaceré horizontálne možnosti. Tejtokrát sme ich e, uviedli v horizontálnom poradí, tie najmenej z právneho hľadiska je požiadať radu, aby revidovala ten spôsob, akým pripravuje každoročný dialog o právnom štáte. My si myslíme, že existuje priestor na zlepšenie z hľadiska jeho organizovania a napríklad aj nedostatok e, transparentnosti v tom prvom dialogu by mal byť určite zlepšený. My máme aj ďalšie doporučania, ale zrejme nedostatok transparentnosti zrejme e, je ten, ktorý, na ktorý sa treba pozrieť. Ďalej, horizontálna možnosť číslo 2 je, že vznikla by nová diskusia medzi Európskym parlamentom a národnými parlamentami, kde by sme diskutovali, s, respektíve národní jednotliví um, poslanci by diskutovali o otázkach. To by si nevyžadovalo legislatívnu zmenu, vyžadovalo by to ale politickú vôľu. Toto by mohlo ešte byť aj e, doplňať tú, alebo spojené s tou prvou možnosťou, tie sa navzájom nevylučujú a tá tretia možnosť je, ktorú my navrhujeme, je taká najviac e, e, ambiciozná a v tomto kontexte navrhujeme, aby sa to sa navrhlo, čo, o čom hovorili už kolegovia, aby sa vytvoril nový e, monitorovací tran, trans, prechodný cyklus a k tomu by sme založili aj nový scoreboard. Nebudem už opakovať to, čo povedala kolegyňa, ale v tomto prípade by bolo kľúčom mať nový permanentný mechanizmus, ktorý by platil pre všetky členské štáty, ale v tomto kontexte by aj členské štáty museli tiež odôvodniť či vysvetliť svoje vlastné konanie, tak aby každý musel demonstrovať či dokázať to, že dodržiava z hodnoty článku 2. Netvrdím, že to má byť každý rok, môže to byť aj 6-mesačný cyklus. My sme sa zatiaľ o tomto nerozhodli, ale to, že by to malo byť permanentný cyklus, to, na tom sme sa zhodli. A, takže to, naše, to je našich 6 návrhov a teším sa na vaše otázky predsedajúca. Ďakujem pekne za to, čo ste nám tu ukázali. Je jasné, že toto všetko sú úlohy, ktoré sú výrazne e, náročné a vyžadujú si koordináciu viacerých e, strán, ale zdá sa, že to bude asi nevyhnutné e, ísť týmto smerom. Neviem, či niektorý z našich e, kolegov chce položiť otázky a ak nie, tak ja by som chcela niečo doplniť, pretože Veľmi často počúvame tú otázku kodanskej dilemy. A chcela by som vedieť, že či niekto už niekedy overil, že či je nevyhnutné ste stále, alebo na baze akých kritérií je možné zisťovať, že kandidátska krajina dokáže dodržiavať právny štát, e, i dodržiavať článok 2 a tak ďalej. Ale keď položíme tú, tú istú otázku členskému štátu, tak odpovedí, že no, to už netreba kontrolovať. Tak buď nemáme kritéria, pre, alebo tie kodenské kritéria, alebo je tu nedostatok politickej vôle. A mne toto chýbalo už, keď ste hovorili o existujúcich opatreniach, ktoré ste spomenuli v prípade e, to z Európskeho scoreboardu v justícii, ale nespomínali ste konenské kritéria a plne súhlasím s tým, čo ste spomenuli jedno slovo, že keď hovoríme o článku 7, tak sa sústredujeme hlavne na mechanizmus krízový. Zatiaľ, čo už sa množstvo veľa vecí udialo, a myslím si, že my by sme sa mali skôr snažiť vytvoriť niečo ako systém alebo mechanizmus rýchleho varovania, pretože si myslím, že môže dôjsť v hoci ktorom členskom štáte eh, aj pri najlepšej voli, že niektoré rozhodnutie možno ide eh, alebo zachádza pridaleko a potom by, sa, by mala byť možnosť priateľským spôsobom nájsť riešenie a vy, vyhnúť sa tomu, aby došlo k eh, jednej nejakej tomu zléku, zlému kroku, eh, to, ktoré to sa môže stať v tak krízovej situácii. Čiže dobre by bolo mať eh, taký krízovú, takú krízový manažment, aby sa hneď netlačilo na nejakú vládu, čo má urobiť, ale aby sme hneď od začiatku hľadali, čo máme robiť pri rešpektovaní základných práv a právneho štátu. Dobre, tak toto je práca, ktorá je ešte pred nami. Ak nikto nechce nič doplniť v tejto chvíli k tomuto, tak ak nie sú ďalšie otázky, no, prepačte, tu sedíte predo mnou a nevidela som vás. Pre všetkým ja by som chcel poďakovať eh, autorom tejto prezentácie, hovorí pán Bony, pretože si myslím, že je veľmi dôležitá a takto sme sa niečo poučili a môžeme pracovať na správe a plne súhlasím eh, s tým, čo ste povedali pred pár, pred, pred pár minútami, že nejde iba o náš byrokratický obraz Európy, ale to je naozaj systém, ktorý je veľmi vysoko potrebný. Ja som z Polska a po mnohé roky bolo jasné pre mnohých nás jasné, aj pre politické skupiny, že existujú určité pravidlá, ktoré súvisia s právnym štátom, demokraciou a rovnováhou um, medzi viacerými kompetenciami. Ale teraz sa ukazuje, že je tu množstvo problémov a myslím si, že my musíme byť na strane našich občanov, spoločne pracovať, nielen z dôvodu politického boja, že, pretože to je prospekt demokracie a budúcnosti, ale nechcem, aby to znelo ako politické vyhlásenie, ale určite musíme na tomto pracovať, aby sme sa oveľa viac prispôsobili skutočnej situácii aby už mali k riešeniu potrebné nástroje. Takže ďakujem za túto iniciatívu. Ak sa spomínam na našu prvú diskusiu, bola tu aj myšlienka, ktorú ste prezentovali vy. A bola, bo hovorilo sa o pakte za demokraciu, lebo tu nejde iba o európske inštitúcie, aby mali nejaký mechanizmus vyhodnocovania je tu otázka aj, ako zapojiť e, krajiny a ako zapojiť občanov týchto krajín do tohto procesu vyhodnocovania demokracie. Ďakujem pekne, Michal. Aj Sophie Intfeld. Už ja v zásade nemám otázku, pretože samozrejme ja som bola v kontakte s e, autormi správy. Len čo ma tu prekvapilo je, že to, čo ste tiež povedali, že my v zásade článok 2 teda je naozaj otvárací článok e, zmluvy, pretože prakticky článok 1 vždy povie len vitajte a ahojte, ale druhý článok vlastne povie, o čom to celé je. A keď prečítame všetky správy, e tak zistíme, že prakticky nie je možné nájsť práv, správny právny základ pre to, aby sa mohli naozaj presadiť jednotlivé hodnoty. Takže ja by som bola naozaj za to, aby sme tu mali ten nástroj medziinstitucionálnej dohody, aby to bolo niečo lepšie, aby to nebolo len takým monštrom ako nejaký Frankensteitu, ale ide o to, aby to bol naozaj koherentný systém predpisov v, v zmluvách a to by sme mali zvážiť, lebo tu nejde už iba o to, aby sme našli, akým spôsobom potrestať krajiny, ktoré sa, sa dostali, alebo zišli z cesty, ale ide o to, ako vytvoríte taký cyklus, ktorý je pozitívny kde vy budete konať ako európsky občan a budete, budú spoluobčania identifikovať, čo sú hodnoty. Pretože my hovoríme o právnom štáte, tak ja neviem, či sa to dá dať do matematických eh, čísel, ale v rámci určitých intervalov tá myšlienka, že čo je spravodlivosť, e, ako má fungovať justícia a podobne, to sa môže ľahko meniť a to sa dá meniť len dialogu. V zásade zmluva nič také nepredpokladá. Takže som veľmi rada, vďačná za tú prácu, ktorá sa tu vykonala, lebo postupne verím tomu, že sa dostávame niekam a snáď to už bude potom fungovať, takže Ďakujem pekne aj za informácie, ktoré tu dnes boli prezentované. Um, text je k dispozícii už dnes. Nájdete ho aj na Twitteri, aj na parlamentnej z, e, webovej stránke, ale ja som tiež e, tu, ak by ste mali ešte otázky. Ďakujem pekne, Sofi. Neviem, či niektorí z našich e, rečníkov sa chcú vyjadriť k tomu, čo tu odznelo. Už veľmi stručne, ja som zabudol uviesť, že v rámci správy sme sa nedívali na možnosť uh, revízie zmluvy a, a pokiaľ ide o ne, to, že nemáme systém rýchleho vanovania, tak e, ja si myslím, že tu už máme dva také. Jeden, ktorý nechceme používať, článok 7, prvý odsek ktorému sa dá spustiť vtedy, keď existuje určité potenciálne riziko, že dojde k ohrozeniu európskych hodnot A potom je tu ďalšie to, čo bolo zatiaľ nedošlo k takému porušeniu, aby tieto ustanovenia boli použité a môžete možno argumentovať tým, že rámci komisie v rámci právneho štátu neobsahuje ten systém rýchleho varovania, pretože my sme v prvej fáze mechanizmu a to, je, to spočíva v získavaní e, informácií. Takže do, do, do, v rámci tejto miery možno napokon máme až priveľa tých e, ustanovení a pokiaľ ide o nedostatku právneho štátu, tu by som chcel oponovať poslankyni, že pokiaľ ide o právny štát, môžeme sa sústrediť, e, že tu existuje pracovná definícia, e, predstavuje predstavuje všetkým nezávislosť súvnictva. A čo to teda znamená dodržiavanie právneho štátu? To nie je samotný koncept ako taký. To je dosť vágný otvorený systém a ide o dodržiavanie jednotlivých e, ustanovení či zákona a tak, a až keď dojde k porušeniu, vtedy je jasné, že došlo k porušeniu právneho štátu a je možné konať. Takže ja hovorím samozrejme tu sám za seba. Ja by som to neposudzovala ako vágný, otvorený kon, e, otvorenú koncepciu. Predsednička, ďakujem pekne. Myslím, že to bude veľká výzva. A prečo, prepačte, vy ste sa ešte chceli vyjadriť. Prepačte. Ďakujem za vaše pripomienky. Áno, vzali sme do úvahy kodanské kritéria pri spisovaní správy. Nemohla som vám tu predstaviť celú tú správu, ktorá má 170 strán, ale je to teda jeden aspekt. Možno s takou drobnou zmenou. Nehovorme tomu kodanské kritériá pre e, budúce členské štáty, pretože e, to nie je stredoeurópska záležitosť. A čo sa týka prvkov právneho štátu, tak súhlasím so spravodajkňou. Každý vidíte, kedy nastáva odchylenie sa od princípu právneho štátu Avšak samozrejme sú tu veľmi dobré zoznamy ukazovateľov. Napríklad Benátsky výbor nedávno prišiel so skvelým zoznamom ukazovateľov a prvkov právneho štátu. Takže súhlasím s pani Infelda, s pánom Pešom, ale myslím si, že by sme sa mali sústreďovať na kvalitatívne hodnotie prípad po prípade a taktiež na štandardné ukazovatele. Ďakujeme, ďakujeme za vašu podporu, ktorá nám pomáha pri písaní našej správy tu v parlamente a myslím si, že prídu ďalšie zaujímavé dôležité diskusie v nadchádzajúcich týždňoch, mesiacoch tu v parlamente a taktiež na rade a potom na konci snad príde nejaké dobré riešenie pre túto otázku. Ďakujem vám za účasť a dúfam, že naša spolupráca bude pokračovať. Milí kolegovia, keďže ďalší bod je naplánovaný na 4. hodinu a niektorí kolegovia si počítajú, tak je treba teraz prerušiť našu schôdzu. Avšak poprosím, aby ste sa vrátili o 16. hodine a využite, chodite si dať kávu.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 So, dear colleagues, it's the last... Takže kolegovia, posledný bod programu dnešného popoludnejšieho zasadania. Takže máme tu predaj eh, občianstva v členských štátoch EÚ a tvrdenie o korupcii pri vydávaní povolení k pobytu a víz E, na konzulátoch a veľvyslanstvách členských štátov v tretich krajinách a aké to má bezpečnostné implikácie pre Európsku úniu. Nuž, situácia e, vzbudzuje obavy v niektorých členoch nášho výboru LIBE a preto sme sa rozhodli predložiť alebo vložiť tento bod na program našej schôdze a viesť diskusiu s komisiou ohľadom toho, aké informácie sú zatiaľ známe v tejto súvislosti a potom poslanci e, sa môžu e, komisie pýtať, ale ako prvý dostane zastupca komisie slovo. Je to pani Dimitra Kopulo z DigiJust. Just. Ďakujem, pani predsednička. Ja zastupujem pani Dimitra Kopolo, som pani Henric z rovnakého oddelenia. A prevádza ma kolega z DG Home, ktorý bude hovoriť o otázkach bezpečnosti. Čo sa týka občianstva na predaj, ako potvrdil súdny dvor vo svojej judikatúre v prípade Rotman. Záleží to na konkrétnych eh, členských štátoch, aby si stanovili kritéria v súvislosti s svojim občianstvom. Avšak eh, súdny dvor potvrdil, že členské štáty musia pritom brať do úvahy princípy európskeho práva. Udelenie štátneho občanstva v podstate znamená aj udelenie občanstva Európskej únie a s tým spojené práva, ako napríklad právo na voľný pohyb, právo sa usadiť v inom členskom štáte, kandidovať v európskych voľbách e, v konkrétnom členskom štáte, v ktorom e, ten človek prebýva. Takže to nie je neutrálne voči ostatným členským štátom Európskej únie. Samozrejme, rešpektujeme autonómiu členských štátov, avšak je našou povinnosťou brániť náš spoločný štatút európskeho občianstva. Komisia očakáva, že členské štáty budú e, využívať princípy udelovania občanstva v, e, v súlade s dobrou vierou a v súlade s princípami Európskej únie. Taktiež je treba vziať do úvahy štandardy a povinnosti podľa medzinárodného práva a taktiež e, v súvislosti so zákonmi spravujúcimi otázky občianstva. Je tu, musí to byť prepojenie medzi žiadateľom a to konkrétnou krajinou alebo jej e, šatnými príslušníkmi. Od roku 2014 komisia analyzovala tzv. schémy Eh, investícií do občianstva. A máme tu investičný program, kde sa udeluje občianstvo a nie len povolenie k pobytu investorom za určitých podmienok. A samozrejme, eh, jedným z kritérií je eh, prepojenie alebo puto medzi žiadateľom a členským štátom. Taktiež tam je predchádzajú sa podmienka pobytu dva, aspoň v trvaní aspoň 12 mesiacov na území toho ktorého členského štátu. Komisia taktiež e, vyhodnotila investorské e, schémy v iných členských štátoch, napríklad e, na Cypre. Komisia momentálne vedie dialog s Cyprom už sa odohralo niekoľko schôdzí a diskusí medzi komisiou a cyperskými úradmi pre roku 2014 a 2015. Na základe výsledku tohto dialógu komisia potom zváži ďalšie nadväzujúce kroky. Naďalej monitorujeme eh, prevádzku schémy občanstva pre investorov naprieč Európsku úniu a poskytneme vám aktuálne informácie, eh, pokiaľ o to budete žiadať. Ďakujem za Digihom, Teraz budem hovoriť o druhom aspekte, aspekte bezpečnosti. Takže čo sa týka udelovania eh, povolenia k pobytu alebo eh, dlhodobých víz alebo povolenia pre investorov, tak e, to sú tzv. zlaté víza. No to, sú to nie sú šengenské víza, ale povolenia k pobytu. A týka sa to e, pobytu dlhšie než 3 mesiace. Tieto vydávanie takýchto víz nie je harmonizované na európskej úrovni a týka sa občanov e, príslušníkov tretich krajín, ktorí, si, ktorí chcú na území Európskej únie investovať a zdržať sa viac 3 mesiace. Avšak sú tam určité záruky v súvislosti s šengenským priestorom vo všeobecnosti. Takýto e, držiteľ víza nie je opravnený e, sa zdržiavať alebo pobývať na území iného členského štátu, než pre to územie, ktorého e, to vízum bolo vydané. A samozrejme musia títo ľudia splní všetky príslušné podmienky pre vstup na šengenský, do šengenského prístoru, pokiaľ neplnia, nesplnia a zdržujú sa na území členského štátu ilegálne, tak e, potom sa musia vrátiť na územie toho pôvodného členského štátu. Európska legislatíva umožňuje členským štátom odmietnúť e, vstup na svoje územie E, osobám, ktoré by predstavovali vážnu hrozbu pre verejný poriadok alebo bezpečnosť. Čo sa týka dlhodobých pobytov, tak e, povolanie pobytu na území jedného členského štátu neznamená povolenie pobytu na území iného členského štátu a len e, príslušníci tretich štátov, ktorí v zmysle z Európskej smernice o pobyte sú držiteľmi európskeho pobytu európskeho povolenia pobytu sa môžu zdržovať na území členských štátov. Európske povolenia môžu byť udelované iba v súlade s kritériami smernice o dlhodobom pobyte. Napríklad e, sa vyžaduje pobyt v dĺžke aspoň 5 e, rokov. Ďalej sú je to podozrenie o, e, na korupciu pri vydávaní víz e, na konzulátoch a v legislatívach členských štátov. To je priorita pre Európsku komisiu. Komisia aktívne monitoruje e, čestnosť členských štátov a vydávame taktiež antikorupčné správy. Prvá bola vydaná v roku 2014. Okrem toho hlavné mechanizmy, ktoré využíva komisia, aby riešila korupciu boli eh, uplatňované v rámci európskeho semestra a sú podporované z európskych fondov. V prípade výskytu korupcie príslušné národné orgány musia preskúmať, um, odhaliť a tiež skonštatovať, uh, aké škody spôsobila takáto trestná činnosť spojená s korupciou. Komisia nemá žiadne kompetencie zasiahnuť, keďže vydávanie takýchto povolení na pobyt je výlučne v kompetencii členských štátov. V niektorých členských štátoch uh, takéto vyšetrovania už mali za následok konkrétne opatrenia v národnom legislatívnom rámci, napríklad v Portugalsku, po škandáli s zlatými vízami v roku 2014 následne potom rezignoval a odstúpil minister vnútra. Korupcia podkopáva princípy právneho štátu, tiež legitímnosť verejných inštitúcií, ako aj ohrozuje bezpečnosť občanov EÚ. V prípadoch korupcie e, udelovanie krátkodobých víz tiež podkopáva integritu šengenského aký. Boj proti korupcii preto je dôležitým aspektom tejto tematiky predtým, než sa vydá národné povolenie na pobyt, členský štát musí e, overiť informáciu zo šengenského informačného systému. Členský štát nesmie vydať takéto povolenie na pobyt osobe, e, na ktorú e, bolo už vydané e, Mm, požiadanie o preskúmanie v šengenskom informačnom systéme. Európska legislatíva proti praniu špinavých peniazí zasahuje na všetky transakcie alebo podnikateľské vzťahy so všetkými takýmito rizikovými investíciami. Okrem toho, národná politika proti korupcii sa monitoruje na európskej úrovni prostredníctvom rôznych nástrojov. Komisia monitoruje integritu členských štátov a ich politiku e, boja proti korupcii vo svojej správe a európsky partnery boja proti korupcii a Európske kontaktné miesta boja proti korupcii sú Európskou platformou boja proti korupcii a tiež policajné dohľadné zložky, ktorých úlohou je bojovať proti, proti korupcii a pôsobiť preventívne. Tieto e, jednotky si vymieňajú skúsenosti, poznatky v medzinárodných a národných sieťach a tiež e, ich e, úlohou je poskytovať odporúčania o ďalšom postupe. Rada tiež vydala súbor osvedčených postupov pre určenie ďalšieho postupu v prípadoch odhalenia korupcie a na zvýšenie integrity. Frontex tiež zadal viacero štúdií eh, o boji proti korupcii v hraničnej kontrole. Ďakujem. Ďakujeme pekne. ďakujeme za to, že eh, zdôrazňujete rozdiely medzi občanstvom a tzv. zlatými vízami. Je dôležité pamätať na tento rozdiel Teraz sa obraciam na poslancov, najskôr Roberta Mecola. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsedajúca. Chcela by som sa najskôr poďakovať komisii za to, že prijala e, naše pozvanie na toto stretnutie. Myslím, že sa všetci zhodneme na tom, že táto téma je veľmi dôležitá a aj veľmi aktuálna. Predaj občianstva e, bez akéhokoľvek preukázateľného kontaktu s členským štátom je veľmi znepokojujúcim fenoménom toto občianstvo totiž e, je spojené s rôznymi právami, ktoré by sa nikdy nemali stávať predmetom predaja. Isté, že je to v kompetencii členských štátov, ale zároveň e, je to vstupná brána do Európskej únie a k európskym právam. A podľa mňa, ako už povedala komisia pred niekoľkými rokmi, nemala by to závisieť e, od obsahu vášho bankového účtu. Parlament sa už dlhodobo skepticky stavia k takýmto programom. Podľa mňa s tým súvisí mnoho rôznych otázok, ktoré spôsobujú mnoho rôznych eh, medzier z hľadiska transparentnosti a bezpečnosti, na to, aby to bola reálna možnosť postupu, nedostatok jasnosti v súvislosti s osobami, ktoré si nakupujú občanstvo. Konkrétne eh, hovorím o Malte. V takejto miere len eh, zhoršujú tieto obavy. Podľa medzinárodnej legislatívy občianstvo by sa malo udelovať len v prípade skutočného prepojenia s danou krajinou. Preto chcem sa opýtať zástupcov komisie, či už to odpovedať dnes alebo neskôr na nasledovné. Či komisia je spokojná s tým, že ľudia, ktorí si kupujú pasy, teda či e, komisia vie, že takéto osoby majú skutočné prepojenie na danú krajinu. E, došlo k úprave e, malckého zákona o občianstve, ale chcem sa opýtať, či takéto skutočné prepojenie znamená, že by títo ľudia museli mať aktívny fyzický pobyt v danej krajine na isté obdobie, aký dôkaz eh, trvalého pobytu sa bude požadovať. Ďalej otázka bezpečnosti. Chcem sa opýtať, či komisia má prehľad eh, o plnení náležitej povinnosti, eh, či sú zavedené nejaké princípy plnenia náležitej povinnosti a to súvisí aj s vyjadreniami druhého zástupcu komisie, ktorý spomenul korupciu ako sme si všimli aj v kontexte panamského skandálu, nemôžeme si dovoliť, aby sa systém zneužíval a musíme zaistiť, aby všetky kontroly a záruky boli zaistené v praxi. Žiaľ, toto sa vzťahuje na negatívnu pozornosť, ktorá sa teraz venuje aktuálnej maltskej socialistickej vláde. Pani Dali je ďalšou rečničkou. Ďakujem, Brigitte, ďakujem aj zástupcom komisie za ich slova a za to, že objasňujú tému, o ktorej tu hovoríme. Súhlasíme s tým, že predaj občanstva bez akéhokoľvek prepojenia kontaktu je veľmi znepokojujúcim javom, ako veľmi správne komisia uviedla. Najhlavnejšou témou nášho stretnutia nie je len Eh, podrobná kontrola jednej členskej krajiny, áno, a pozrime sa aj na iné členské krajiny, existuje mnoho rôznych systémov a to spomenula napokon aj samotná komisia. A v tomto smere by som sa chcela opýtať eh, komisie, eh, spomenul sa aj investičný program Malty. Chcem sa opýtať, či komisia sa nadalej drží svojho postoja v z roku 2014, e, kde došlo k spoločnému tlačovému vyhláseniu komisie, kde sa uvádza, že v kontexte malckého programu úprava, ktorá bola zavedená, zahrňa aj skutočné napojenie na Maltu prostredníctvom zavedenia skutočného efektívneho pobytu e, v Malte. Na Malte a tiež komisia trvá na svojom postoji ktorý vtedy zastávala v roku 2014, keď komisia ocenila ohlásenú úpravu e, legislatívy o požiadavkách na občanstvo. Vtedy sa e, tento krok označil e, za krok smerom k kompromisu a k spoločnému vnímaniu. Chcem sa tiež opýtať, či môže komisia potvrdiť že sú spokojní e, s e, touto úpravou malckého programu. Ja chápem, že ešte stále sa vedú rokovania s Cyprom o ich programe. Doposiaľ To znamená, že trojmesačné obdobie, ktoré udeluje e, Cyprus občanom, ktorí nemajú pobyt v Európskej únii, teda takáto povinnosť e, sa plánuje. Chcem sa opýtať, aké ďalšie kroky má komisia v pláne prijať. Komisia tiež vyjadrila, že sa e, skúmajú ďalšie programy. Chcem sa opýtať, aké konkrétne v súvislosti s e, obavami o bezpečnosť. Myslím, že veľmi ľahko sa predkladajú rôzne obvinenia z korupcie. Komisia nám však oznámila, že vykonáva analýzy akékoľvek náznaky z korupcie sú predmetom podrobnej analýzy. A tiež som e, sa opýtať, či komisia môže potvrdiť, že Interpol a aj Schengenský informačný systém sú dodržané pri vydávaní víz a tiež pri spracovaní celého procesu vydávania víz. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Ja by som ešte dodala ďalšiu otázku, ak to volíte. Aj keď sme si práve vypočuli rozdiel medzi mm, priamým občianstvom alebo zaplatením za zlaté víza, plne chápeme, že pokiaľ nejde o európske víza, nemáme právo zasahovať do tohto procesu. Komisia spomenula najmä Hm, podozrenia z korupcie, ale chcela by som pokázať na ďalší aspekt, eh, o, hovorím, o ktorom hovoríme už niekoľko mesiacov v kontexte migrácie. Hovoríme často o tom, že chceme, aby sme mali prehľad o tom, kto prichádza do našich krajín. Teda, aj keď ide iba o vydanie národného víza, národného um, občanstva, myslím si, že v oboch prípadoch by bolo možné zakročiť v danom členskom štáte v prípade, že sa dokáže, že išlo zaplatenú službu. A že to môže mať priamy dopad aj na iné členské štáty. Chcem sa opýtať, či máte v pláne overovať, či kritériá, ktoré súvisia s udelovaním občianstva a tiež víz, sú v súlade so všetkými ostatnými kritériami v ostatných členských štátoch? I have no other remarks, so commission... Nech sa páči, môžete odpovedať. Ďakujem, pani predsedajúca. Otázky, ktoré sa týkali občianstva na predaj konkrétne. Mm Vyjadrila som sa, že práve teraz e, vedeme dialog s jednou konkrétnou členskou krajinou, konkrétne s Cyprom. Čo sa týka ostatných členských krajín, monitorujeme situáciu. Nevieme zatiaľ v žiadnej inej krajine, iba o jednej, e, ktorá udeluje naturalizáciu e, za tzv. investičné dlhopisy. Pokiaľ ide o vašu otázku aktívneho trvalého pobytu, pýtate sa na to, či existuje priama mm, súvislosť. Je na malckých orgánoch, aby overili, E, či e, sa na overovanie e, pravoplatnosti tohto pobytu používajú tie isté metódy ako v prípade iných overovaní, napríklad návšteva mestskej polície, ďalej členstvo v, rôznom, v rôznych miestnych združeniach, kluboch a taktiež trvalá adresa. Toto majú na starosti však miestne orgány čo sa týka dohľadu a náležitej um, zodpovednosti splnenej, tu sa budeme musieť e, zrejme poradiť s kolegami a vyjadríme sa k tejto otázke neskôr. A ďalej, či sa dodržiava medzinárodný e, e, systém, e, šengenský informačný systém SIS a tiež pravidla Interpolu. E, Teda nemôže sa vydať žiadne povolenie na pobyt. V prípade, že sa daná osoba uvádza v šengenskom informačnom systéme ešte sa však vrátime s podrobnejšou odpovedou neskôr. Čo sa týka prepojenia na migráciu, či dochádza k možným rizikám zneužitia v súvislosti s podnikateľskou činnosťou týchto ľudí. Šengenský informačný systém sa musí v každom prípade overiť a splniť e, všetko, čo z neho náležite vyplýva. Ďakujem. Predsednička bez mikrofónu. I'm so sorry. Um, as no additional questions. Keďže už e, nemáme žiadne doplnkové otázky, chcela by som sa vám srdečne poďakovať e, za to, že ste prišli. Možno by bolo do budúcna zaujímavé e, získať podrobnejšie informácie aj o, o ostatných aspektoch tzv. zlatých víz. Myslím si, že na dnešok môžem uzavrieť našu schôdzu. Želám všetkým príjemné popoludne. A ešte predtým, než odídete, pani Miriam Dali ešte žiada o slovo, len krátka otázka. Komisia sa tiež vyjadrila, e, že e, teraz skúma e, systém v viacerých krajinách. Možno by nám mohli písomne odpovedať, ktoré krajiny presne E, má na mysli, aj keď možno chápem, že nie sú schopní odpovedať e, tejto chvíli. Viete sa komisia vyjadriť, e, o ktoré krajiny presne ide? Veľmi stručne a aspoň nejasne. Alebo vyjadrite sa písomne neskôr? Ako som už spomenula. E, nemyslím, že som povedala, že vyšetrujeme e, a že analizujeme právnu situáciu vo viacerých iných krajinách. E, vyšetrujeme situáciu v jednom členskom štáte a v prípade ostatných členských štátov, ktoré nemajú takýto systém, akým je cyperský. S nimi sme len v kontakte a vo všeobecnosti overujeme, či E, sú tam nejaké nedostatky. Ak by sme mali akékoľvek pochybnosti, neváhali by sme a oslovili by sme danú členskú krajinu so žiadosťou o nápravu. V tejto fáze však nemáme žiadne náznaky, e, že by bolo potrebné prijať akékoľvek ďalšie kroky. Ďakujem. Dobre, e, ďakujeme pekne. A týmto už naozaj odročujem našu schôdzu. Ďakujem všetkým za účasť. Oh, ne- Ďalšia schôdza. Pripomínam, ďalšia schôdza prebehne v Štrasburgu v pondelok večer o 19. hodine.